Okay, we, uh... Začneme naše dnešné vypočutie. Prepe, prepnem do švédštiny, takže budete potrebovať svoje slúchadlá, aby ste porozumeli tomu, čo hovorím. Ni er alla hjärtligt välkomna. Rád by som srdečne privítal všetkých na dnešnom verejnom vypočutí. Toto vypočutie sa nazýva najlepšie právne a inštitucionálne mechanizmy v oblasti rodovej rovnosti. V tomto smere máme pripravenú veľmi zaujímavú zbierku expertov, ktorí nám budú predstavovať svoje postoje, svoje názory. Sme naozaj veľmi radi, že ste tu s nami. Sme radi, že sme mohli pozvať takých expertov. No a na pôde Európskej únie častokrát hovoríme, že všetko je dôležité zmeniť na základe najmenšieho spoločného e, činiteľa a potrebujeme nájsť akýsi vhodný kompromis. Ale keď sa pozeráme na oblasti ľudských práv alebo na témy, ktoré súvisia s rodovou rovnosťou, ktorá samozrejme je ľudským právom, práva žien sú ľudskými právami, tak eh, tu sa dostávame trochu do zložitej situácie, pretože naozaj sa snažíme hľadať ako keby najvyššieho spoločného činiteľa. Čiže snažíme sa nájsť tých, ktorí urobili eh, to najviac preto, aby posilnili ľudské práva rodovú rovnosť a ďalšie veci. A to by malo byť práve to východiskom pre to, čo chceme robiť ďalej. Musíme sa od seba navzájom učiť a samozpráve na lokálnej úrovni sa navzájom môžu inšpirovať a učiť jeden od, jedna od druhej. Takže to nemusí byť vždy na tej najvyššej úrovni, na úrovni toho najvyššieho činiteľa, ale práve tieto veci nás vlastne postupne vedú k napredovaniu a k lepšiemu presadzovaniu ľudských práv. Ja sám najradšej používam slovné spojenie best practice, čiže najlepšie úspešné postupy. A myslím si, že to je naozaj veľmi cenné, keď sa stretnete s inými ľuďmi, s inými myšlienkami, ktorí urobili niečo mimoriadne, niečo výnimočné, e, tak na národnej alebo lokálnej úrovni sa naozaj môžete od seba veľa naučiť, najmä keď diskutujete o týchto témach medzi sebou navzájom. Možno to nie je vždy tak, že môžete zobrať nejaký dobrý príbeh z jednej krajiny a priamo ho previesť do inej krajiny alebo ehm, previe, pre, prevádzať priamo veci z legislatívy. To možno nevždy funguje, ale v každom prípade si myslím, že môžete byť inými inšpirovaní. A vaše myšlienky sa vyvíjajú, rozvíjajú, najmä keď počujete návrhy, ktoré majú iní a práve toto môže viesť k tomu, aby sme naozaj vytvorili veľa dobrých vecí Nebudem už zbytočne naťahovať svoje úvodné vystúpenie, pretože máme trochu meškanie a je to vždy trochu ťažké pre niekoho zo Škandinávie meškať, hoci je 5 minút. Takže dovolte mi vás všetkých privítať. No a teraz eh, dám slovo pani podpredsedničke, pani Morin Šeter, ktorá bude predsedať tejto konferencii, tomuto vypočuťu dnes popoludní. Takže teraz si aj vymeníme miesta. Som naozaj veľmi rád, že Elizabeth bude dnes predseda tomuto stretnutiu, takže sa vymeníme. Bonjour, mes, mes premiers mots. Dobrý deň. Najprv by som chcela poďakovať nášmu predsedovi, nášmu predsedovi výboru um, práva žien a rodovú rovnosť, pánovi predsedovi Gustafsonovi. Som veľmi hrdá, že tomuto výboru predsedá práve muž. A vďaka tomu sme docielili e, túto ambíciu, pretože už dva roky sa snažíme o to, aby sme tu mali túto, toto vypočutie, čiže vypočutie o doložke e, Európanky s najväčšími výhodami. Ďakujem, pán predseda. Podľa mňa je to veľmi dobrý signál. Vidíme, e, že sa mobilizujeme ohľadom tohto cieľa. Je to vec, je to záležitosť, v prípade ktorej sme sa všetky zmobi- všetci zmobilizovali. Ďakujem mojim kolegom, ďakujem poslancom a poslankyňám, ktoré sú tu a ktoré ešte prídu. A chcem poďakovať všetkým, ktorí vynaložili svoje sily a ktorí prišli, aby sa zúčastnili na tomto vypočutí. V rámci tohto vypočutia budeme hovoriť o dvoch problémoch. Prvý problém je ten, že by sme mali vytvoriť a zaviesť rovnosť občanov na všetkých, úrovnos, na všetkých úrovniach, na ktoré môžeme naraziť v každodennom živote. A táto ambícia sa stala veľmi naliehavou, pretože čelíme krízovému obdobiu a kríza narúša rovnosť medzi občanmi. A e, táto rovnosť, e, túto rovnosť sme dosiahli s veľkým úsilím, ale kríza ho ohrozuje. Preto tento argument, tento dnešný argument je dôležitý a všetci sa na ňo musíme sústrediť. Viete, že v tomto parlamente bola vypracovaná správa z vlastnej iniciatívy, správa o ženách a o zamestnanosti žien v krízovom období. Chcela by som poďakovať Marine Gabrielovej, e, koordinátorke EPP. A vidíme, že tu v tejto chvíli stojíme pred veľkou zodpovednosťou, pred zodpovednosťou práce v tejto oblasti. A potom je tu druhá oblasť, kde by sme sa tiež mali zmobilizovať a sústrediť naše sily, pretože nič sa neudeje samo od seba. Týka sa to všetkých úrovní. Európska úroveň, národná úroveň, teda vnútroštátna úroveň, ale ako ste to už pán predseda povedali, aj miestna úroveň, ďalej asociácie, mimovládne organizácie. Čiže všetci aktéry, ktorí môžu prispieť k tomu, aby sa zrealizovala rovnosť občanov, všetci títo aktéry musia byť aktívni. A tu máme problém e, s jednotlivým e, prepojením, s prepojením medzi európskym právom a vnútroštátnym právom jednotlivých štátov. A toto sa mi veľmi páči na tejto téme. Ten fakt, že nemali by sme pracovať len na tom, že budeme vytvárať rovnosť medzi občanmi, ale okrem toho e, tu máme extrémne konkrétne oblasti tejto práce, a e, vďaka týmto úrovniam môžeme ukázať, e, že tá živá, životaschopná práca medzi Európou a členskými štátmi existuje a dá sa zrealizovať. Táto práca je veľmi náročná, veľmi závažná, ale je to veľmi e, pozitívna záležitosť. Vidíme, že stavba Európy je skutočná a máme tu veľmi konkrétny prípad a to rovnosť medzi ženami a mužmi. Chcela by som srdečne poďakovať špecialistom a expertom, ktorí dnes zavítali medzi nás. Naozaj tu máme veľký počet expertov a uh, som si istá, že vás to všetkých bude zaujímať. A najprv dáme slovo uh, pani Severin Dupani. Pani Severin Dupani uh, e, sa angažuje alebo teda angažovala sa, bola jedna z spolu, jedna, teda bola jedna zo spoluautoriek knihy a, eh, Klauzula o eh, Európanke s najväčšími výhodami a je a, eh, špecialistkou na európske práva. A, takisto je jedna z Európaniek, ktorá vďaka hm, svojim štúdiám a vďaka svojmu osobnému životu žila v Anglicku, v Taliansku, vo Francúzsku. A váš výskum vás zaviedol k tomu, že ste vlastne mohli sa z toho pozrieť, sa na to pozrieť z európskeho hľadiska a že ste uh, skúmali prepojenie európskych inštitúcií a štátnej úrovne, um, teda prepojenie s, Európ- s francúzským parlamentom a takisto aj s rôznymi inými organizáciami, pretože ste pracovali v e, istej e, komore živnostníkov. Pani e, Severin Dupani nám bude hovoriť o svojej práci, o asociáciách, či o asociácii klauzula mm, európskych žien. No a potom budeme mať vystúpenie, predniesie ho pán Jean-Luc Soron, E, ďakujem, že medzi nás prišiel. Je to radca, je to profesor, ktorý prednáša na Univerzite Paris Dauphine. Som veľmi rada, že ste tu. Vieme, že vás čas je drahý, je veľmi cenný ale prinášate nám veľké skúsenosti, expertizu e, z komunitárneho práva, z prepojenia alebo teda zo systému európskeho a zo štátneho práva. A dúfam, že vaše skúsenosti a vaša expertíza e, v tejto otázke, v tejto oblasti bude veľmi prínosná. Napísali ste mnohé knihy, e, ktoré sa týkajú tejto oblasti a sme naozaj veľmi radi, je to pre nás čest, že ste medzi nás prišli a že sa podelíte o vaše poznatky s našim výborom. A potom tu máme tretieho experta, pani Nike Verlo. Prepašte, zrejme vaše meno mm, vyslovujem nesprávne. Som veľmi rada, že ste prišli. Vítam vás. Prednášate e, porovnávaciu politiku, porovnávaciu politologickú vedu a Aj vy máte veľké skúsenosti na európskej úrovni. E, boli ste poradkyňou viacerých vlád v európskych krajinách a e, to na rôznych úrovniach. Takže toto je pre nás naozaj e, veľmi vzácna príležitosť, že ste tu, že ste medzi nás prišli a že sa s nami podelíte o váš výskum a takisto aj o vaše reflexie Teraz e, vám dám slovo, pretože sme tu preto, aby sme vás počúvali. A najprv dám slovo pani Dupani. Nech sa páči. Bonjour, je vous remercie, Madame la Présidente. Euh, je remercie également euh, Monsieur le Président. Ďakujem. E, ďakujem aj pánovi predsedovi, pánovi Gustafsonovi za to, že môžeme vystúpiť e, tu v tento deň na výbore pre práva žien a rodovú rovnosť v Európskom parlamente. Ja vám za to, ďakujem za toto pozvanie a chcem vám odovzdať e, posolstvo od predsedkyne asociácie Klauza žien. Klauzula žien nemôže tu byť, pretože um, išla do Alžírska v rámci štátnej návštevy pozdravuje vás a takisto e, ďakuje pánovi Gustafsonovi a e, ostatným za to, že konečne sme mohli dostať slovo. Hovorím konečne, pretože uh, už asi 5 rokov udržiavame kontakty s výborom pre ženské práva. Vieme, že ten proces je dlhý, že to je prirodzené, ale sme veľmi radi, že sa môžeme tu vyjadriť v rámci, tejto, to, v rámci tohto výboru, pretože samozrejme máme kontakty s inštitúciami už 5 rokov, ale konečne sa môžeme vyjadriť tu pred všetkými zástupcami, ktorí sa zaujímajú o, tejto, o tieto otázky. Um, ja by som vám krátko spomenula, aká je história našej asociácie. Uh, Naša asociácia alebo spolok bola založená v roku 1970, založila e, to okrem iných Simon de Beauvoir a ostatným. Je to asociácia, ktorá je nezávislá od politických strán a využíva demokraciu na to, aby e, podporovala rozmýšľanie o ženských právach. Takže naša asociácia bola e, vytvorená e, po tom, čo sa odohral e, tzv. prose Bobini, bolo to 16-ročné dievča, ktoré bolo znásilnené a išlo na nelegálny potrat s pomocou svojej matky. Vtedy ešte potraty vo Francúzsku boli zakázané. No a potom sa začal ten proces, to konanie pretože nakoniec e, to dievča bolo odsudené. Ale vďaka tomu procesu, vďaka e, tejto kauze e, sa spustila verejná diskusia o ženských právach. No a vtedy bola založená táto asociácia, boli tam právnici a mnohé iné osobnosti. No a potom, po tom, tejto kauze bol prijatý zákon, Eh, vďaka ktorému sa povolila, mm, povolil teda, mm, interrupcia alebo umelý potrat vo Francúzsku. A potom asociácia eh, pracovala na témach, ktoré sa týkajú ženských práv. Napríklad zastúpenosť žien eh, v politickom živote v roku 1995 Eh, sa podiela asociácia na prvom observatóriu rovného zastúpenia. A potom eh, sa podielala aj na prácach tohto observatória. Francúzska ústava eh, bola pozmenená a bol zavedený rovný princíp zastúpenia v politickom živote. Čiže to sú vlastne také um, oblasti, ktorým sa asociácia prednostne venuje, ale venuje sa všetkým kauzám a všetkým záležitostiam, ktoré môžu zaujímať ženy. Um, keď hovoríme o, o súčasnej téme, čiže um, Európanka s najväčšími výhodami, toto je veľmi stará myšlienka, z ktorou prišla naša predsednička v roku 1979 Európsky parlament eh, bol prvýkrát, teda jeho členovia boli prvýkrát zvolení všeobecným hlasovaním a eh, zareagovali na to feministky. A tie otázky eh, boli rovnaké. Čo je pre ženy dobre v rámci tých volieb, toho, toho hlasovania či, a či to vôbec stačí. Ehm, viete, urgentných tém, ktoré treba riešiť, je mnoho, ale potom e, táto téma, tejto klauzuly sa zrealizovala až oveľa neskôr, pretože v roku 2007 po mm, dohodách v rámci asociácie. Ja by som e, len chcela pripomenúť, že asociáciu, v asociácii sú dobrovoľníčky, učiteľky, um, a ďalšie povolania. A my sme vlastne urobili bilanciu všetkých existujúcich legislatív v, vo vtedajšej Európe. No a na základe tejto štúdie e, ktorá bola veľmi komplikovaná, pretože sme tam mali problémy e, s prekladmi, kontaktovali sme veľvyslanectva. Bola to veľmi ťažká e, práca, pracovali sme počas víkendov a večerov a urobili sme si istú panorámu. Mali sme eh, tzv. legislatívny eh, prehľad, eh, kde sme vymenovali všetky legislatív, každú legislatívu, všetky zákony EÚ a my sme vlastne vybrali oblasti, ktoré ovplyvňujú život žien. A my sme si vybrali existujúce zákony, ktoré sú mm, najvýhodnejšie pre ženy a my sme si vybrali 5 tém. Takisto aj boj proti násiliu na ženách, potom práca, zamestnanosť, ďalej zastúpenie parita v politike, ale aj v orgánoch e, riadenia a takisto aj rodina, napríklad zverenie do opatery, e, výchova a takisto aj e, výchova alebo vzdelanie v škole. Čiže máme tu tento legislatívny prehľad a my sme v tom čase kontaktovali zástupcov občianskej spoločnosti, zástupcov feministických hnutí, a takisto aj ľudí, ktorí zodpovedali za ľudské a teda za ženské práva v členských štátov. A my sme e, zverejnili tento legislatívny prehľad a e, v roku 2007 ehm, e, sme prišli s týmto nápadom, ale naša filozofia je stále rovnaká. O tom budem hovoriť neskôr. Čiže my sme si ponechali tento prehľad a potom e, počas pred, francúzského predsedníctva EÚ sme zorganizovali seminár. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia členských štátov. Bola tam aj pani Mal- Margot Wallström, ktorá sa vtedy zaoberala otázkami ženských práv. No a nadviazali sme kontakt s členskými štátmi bilaterálne, potom my sme nadviazali kontakty aj s našimi europoslancami, ktorí nás podporujú a takisto aj so štátnymi zástupcami. Vydali sme dva dokumenty. Ehm, boli to návrhy smerníc, e, smerníc, potom návrhy uznesení v prípade Európskeho parlamentu. My sme e, sa snažili preskúmať všetky možné právne nástroje, aby sme dali tomuto legislatívnu prehľadu um, istú silu. No a potom sme v, uh, v prípade um, pokroku e, zhodnotili niektoré isté pokroky. Napríklad napísali sme dokument na Malte nie je možný rozvod a teraz je to už možné možno aj v Írsku sa veci pohnú vpred, pretože v roku 2013 bude e, referendum o potrate. Čiže e, musíme povedať, že došlo k istému pokroku v mnohých veciach, keď to porovnáme s týmto pôvodným dokumentom. A ďalej pripravujeme ďalšie veci ohľadom pokroku e, legislatívy v členských štátoch a niektoré štáty to už začlenili do svojich dokumentov. Napríklad uh, hovorím o Rade Európy, ktorý sa nachádza v, ktorá sa nachádza v Štrasburku. V roku 2008 e, prijali dokument a vytvorili pracovnú skupinu. Takisto aj Belgicko. Belgický senát, tam sme predložili dva texty, Prvý text predložila pani Liza. Ak vás to zaujíma, o tom druhom texte vám môžem aj porozprávať. A takisto aj francúzsky parlament prijal uznesenie, a to skoro jednomyselne. Bolo to v roku 2011 a e, Senát sa ešte nevyslovil, ale e, je tam istý návrh uznesenia. No a potom 6. decembra 2010 e, ministerská rada o tom hovorila na európskej úrovni. Pána, pani Roslin Bašlo hovorila o tejto otázke. Po tom, čo bolo schválené uznesenie v, e, vo francúzskom parlamente, aby, e, na, aby inštitút Venus aby, aby inštitút vo Vilniuse nám pomohol uh, pracovať. Chceme dať Európskej únii ľudskú tvár. Ide tu aj o európske ideály, ktoré chceme uh, zrealizovať v praxi. Vidíme, že je veľmi dôležité, aby naša práca mala demokratický základ. Takže Európsky parlament by mal začať e, pracovať na tejto téme po tomto vypočutí, pretože e, musíme dať týmto témam ľudskú tvár a mm, musíme vysvetliť občanom, že Európa nie je e, len projekt, ktorý má politickú tvár, ale aj ľudskú tvár. Európsku úniu Európska únia sa skladá na 50 zo žien často sa muži zaujímajú o e, tieto témy a žiadajú, aby rovnaký projekt bol vypracovaný aj v ich prípade, čiže chcú e, ten prehľad najlepšej legislatívy pre mužov. E, ale my máme dosť práce s našim projektom. Takže myslím si, že toto vypočutie je veľmi uh, dôležitý, dôležitá a pán predseda hovoril o praktických záležitostiach. My tu máme ten projekt klauzuly. Keď sa pozrieme na ten špecifický problém e, boja proti násiliu o roku 2005, e, my e, sme hovorili, že najlepší je španielský model. A už sa to skoro dosiahlo na európskej úrovni, čiže je to možné zrealizovať vo všetkých oblastiach. A Mali by sme mať všeobecný prístup ku všetkým otázkam. Vieme, že to môže, tu môžu vystať rôzne problémy ohľadom kompetentnosti a nedávno Univerzita v Nanterre e, vydala štúdiu, ktorá navrhla konkrétne odpovede na konkrétne riešenia, o ktorých bude hovoriť pán profesor Soron. A my si tieto otázky kladieme už dlhé roky a predkladáme ich ministrom, spolupracovníkom, ľuďom, ktorí pracujú na Európskej komisie, na Európskej komisii. Máme rôzne možné riešenia. Potom sú tu oblasti, ktoré nespadajú do oblasti kompetencie, ale Máme e, tu naozaj veľmi presný prehľad v tejto štúdii, ktorá prináša veľa odpovedí. E, táto štúdia bola zrealizovaná pod vedením pani Stefany Enet Vošes a um, zúčastnila sa na tom aj Elizabeth Tribu, ktorá žiaľ tu dnes nemohla byť. Potom tu máme veľmi zaujímavý program, volá sa to Euclides. Bolo to e, vytvorené vlastne na základe anglického modelu a tu sa zoskupujú ľudia z praxe, študenti a prebiehajú právne konzultácie ohľadom e, projektov jednotlivých spolkov a asociácií. No zrejme, už hovorím príliš dlho, na záver by som chcela povedať e, to, že sme dostali podporu z mnohých členských štátov. Náš projekt je európsky, možno som hovorila príliš dlho o Francúzsku, prepačte mi. Ale dostali sme podporu aj od talianskej delegácie Európskeho parlamentu, vďaka ktorým e, boli zverejnené úryvky z našej knihy v taliančine aj v iných jazykoch. Toto je pre nás naozaj veľmi uh, vzácne a vážime si tom. Takisto mm, sa tu hovorí o procese európskej petícii. Je to veľmi zaujímavé, ale je to, um, je to náročné zrealizovať. Potom máme aj spo- univerzitu spoluprácu s univerzitou a Nanterre. Spolupracujeme s dvoma profesormi z Nemecka aj z Talianska. Toto sú synergie a súčinnosti, prostredníctvom ktorých sa snažíme zrealizovať projekt v rôznych štá- štádiách vy ako zástupcovia európskych občanov si môžete klásť otázku, či je možné vytvoriť nejakú správu z vlastnej iniciatívy Európskeho parlamentu. Us. Naozaj budeme veľmi radi spolupracovať s vami v tomto smere. No a v uznesení, ktorý schválil, ktorý schválil francúzsky parlament a zároveň v uznesení Rady Európy, Vilňovský inštitút bol požiadaný, aby e, nám pomohol, aby sme možno aktualizoval tú prácu, ktorú sme robili. Sme s nimi sme s nimi v kontakte, veľmi e, si oceňujeme, čo zatiaľ vyvinuli a takáto úša spolupráca bola naozaj vynikajúca, pretože to by nám pomohlo v ďalšej práci. Dobre, ďakujem pekne. Myslím si, že počkáme, kým prehovoria všetci traja experti, no a potom zoberieme otázky z Flóru, teraz z, od, od publika a ďalej dáme slovo teraz pánovi profesorovi, ktorý je zo štátneho poradného inštitútu alebo štátny, štátnym radcom. Ďakujem pekne v prvom rade za pozvanie. Je to naozaj pre mňa česť môcť vystúpiť na pôde vášho výboru. Pred niekoľkými rokmi som bol požiadaný, aby som začal pracovať na tomto projekte a mimoriadne ma to zaujímalo zaujala ma, zaujali ma najmä pozitívne aspekty e, týchto, tejto klauzuly najviac zvýhodnenej e, ženy v Európe. Tento, táto myšlienka je naozaj veľmi dobrá. E, je to zaujímavý koncept toho, aby sme vlastne zavádzali tento koncept, ktorý nesúvisí s nejakou sociálnou regresiou a práve preto je naozaj pre nás veľmi dôležité, aby sme E, to, v tomto smere e, celý tento koncept e, nejakým spôsobom zvýhodnili v očiach občanov. Nič nie je zadarmo, nič na svete nie je celkom zdarmo. Musíte hľadať tie autentické práva a musíme hľadať také aktivity, ktoré sa dokážu spájať a nadpájať na seba. A tie tri hlavné oblasti aktivít, ktoré dokázali na eh, túto, túto klauzulu ako keby zreálniť, eh, boli v prvom rade to, aby sme využili eh, všetky nástroje, ktoré sme mali k dispozícii v rámci komunitárneho práva, v rámci práva spoločenstva, to na všetkých úrovniach, pretože to je pomerne dynamické. Hlavným problémom legislatívneho sady legislatívy, o ktorej tu bolo hovorené, je to, že nevšetko spadá do európskej pôsobnosti. Takže kedykoľvek vlastne vyberiete jeden aspekt, tak ľudia vám povedia, že Únia to nemôže, Únia zase hen to nemôže, môže a tak ďalej. Takže častokrát to je výhovorka, ale nemôže to byť výhovorka preto, aby sme nekonali. Myslím si, že to, čo musíme spraviť, je, že potrebujeme zobrať jednotlivé uznesenia, potrebujeme zobrať um, vlastne oznámenia zo strany komisie, vyhlásenie rady a niekde ich e, uchovať dohromady, pretože nič sa nemôže stratiť v komunitárnom e, systéme legislatívy. Všetko sa raz môže objaviť pred súdom. No a samozrejme je dôležité, aby ste dokázali nájsť správny základ v zmluvách spoločenstva. To je vždy veľmi dôležité. No ale potom, aby sme sa dostali k tým zásadným veciam, nemali by ste prehliadnúť to, čo je známe ako otvorená metóda koordinácie Inými slovami, v oblastiach, kde, kde Európska únia nemá priame právomoci, tak je možné vlastne vyzývať k spolupráci a k, e, k úzkej komunikácii medzi členskými štátmi. Nie je to záväzné, ale umožňuje to vytvárať konvergenciu v legislatívnych dokumentoch. Je to prax, ktorá ešte nie je taká zabehnutá, ale stále sa to stáva bežnejším. No, ale v tomto smere to funguje zatiaľ len na európskej úrovni. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je národné právo to, čo potrebujete porozumieť, je to, že unijné právo ne, nemôže nejakým spôsobom prekonať národné právo ani medzinárodné právo, čiže zmluvy medzi štátmi, štátmi únie a tretími krajinami. Napríklad v tomto smere tu máte uh, zmluvu, ktorá zabezpečuje tzv. Schengen dvojku. Uh, ktorá bola najprv vyrokovaná medzi dvoma štátmi, potom ju podpísalo sedem štátov a následne sa to stalo so spoločne záväznou zmluvou pre všetkých 27 štátov, teda 25 štátov. Nemali by sme teda prehliadať dôležitosť takýchto, takýchto eh, dvojstranných dohovorov. Aj dvojstranný dohovor môže byť veľmi dôležitý, pretože to je signál pre ostatné člen, členské štáty spoločenstva. No a v neposlednom rade pomerne veľa e, vyplýva aj z tých e, nových aspektov, ktoré priniesli zmluvy. E, v neposlednom rade je to práve napríklad obdobie od roku 2014 keď sa zdá, že všetky veľké politické rodiny Európy budú nominovať kandidátov a budeme teda musieť sa snažiť dostať medzi kandidátov EPP a socialistov kedykoľvek, keď sa bude navrhovať predstaviť predseda Európskej komisie, budeme musieť sa vlastne dostať do ich eh, diskusie a tam by sme mali práve kde si do tých volieb presadiť aj tú klauzulu o tej Most Favored European Woman, čiže najzvýhodenejšej občianke Európy. Práve to by mala byť tá základná intencia budúcej komisie. Táto diskusia mala byť tak verejná, ako len možné. Ďalej, druhá vec, o ktorej nikto nehovoril, a to, je, e, to sú občianske iniciatívy Európskeho spoločenstva. Potrebujete milión podpisov z piatich rôznych štátov čo je samozrejme plne realizovateľné. Milión sa môže dať veľa, ale rozhodne, keď budeme spolupracovať napríklad s odborármi, tak to vôbec nie je problémové číslo. No a opäť je to spôsob, ako vlastne dokážeme verejnosti upriamiť do pozornosti um, problémy, ktoré nie štandardne vnímajú v tomto smere je naozaj veľmi dôležité, aby sme Európu vnímali ako pridanú hodnotu. Pridanú hodnotu v oblasti národného práva. To nie je len nejaká redukcia alebo reštrikcia národného práva, národných legislatív. No a potom je tu ďalšia vec, ktorá už bola otestovaná, to sú tzv. urychlovače, ktoré boli otestované v rámci Lisabonskej zmluvy a pre tie najprogresívnejšie štáty je možné veci urýchliť, je možné texty schváliť urýchlenie. za predpokladu teda, že e, bude potom implicitný súhlas 27, respektíve 28 členských štátov. Takže o tom treba vedieť. Nie je tu jeden jednotný nástroj, e, ktorý by, e, ktorý by bol jednoznačný. Vždy je možné, aby sme hľadali nejakú efektívnu stratégiu a treba si vybrať takú správnu, správny postup je dôležité, aby sme sa sústredovali najmä teda nielen na to Európske centrum, ale aj na národné úrovne, kde na národné úrovne je možné napredovať. Ďakujem pekne, Jean-Luc. Ďakujeme pekne za e, tento mimoriadne účinný e, prejav. To samozrejme e, otvára viacero dôležitých aspektov. Najprv dáme slovo pani Miken, ktorá môže v tomto smere prehovoriť. Ďakujem pekne, ďakujem za e, predstavenie, ešte počkám, kým začne PowerPoint. som naozaj veľmi rada, že tu môžem, môžem vystúpiť. Je to taký prvý benefit, e, ktorý z tohto stretnutia mám, je, že počujem o tejto klauzule. Ja som ešte o tom nikdy nepočula, hoci som expertkou na politiku rodovej rovnosti Takže ako si to bolo predo mnou ukryté to pred tým výskumom, ktorému sa venujem? že naozaj som veľmi rada, že som si mohla o tomto vypočuť. No ale pre, prečo tomu tak bolo? Myslím si, že, že to je naozaj veľmi nový nástroj. Je to nástroj, ktorý môže zabezpečiť dialog a interakciu medzi národnou alebo dokonca aj Eh, nadnárodnou, národnou, lokálnou úrovňou a celoeurópskou úrovňou. Na takýmto spôsobom dokáže multiplikovať to úsilie, ktoré ľudia robia smerom rodovej rovnosti. V mojom nadpise mojej prezentácie som použila nadpis eh, Rodová rovnosť plus. Je to eh, názov, ktorý používa skupina výskumníkov. My to používame preto, aby sme si pripomenuli, že E, e, rovnosť, rodová rovnosť neprichádza sama o sebe. Vždy to je vlastne e, prepojené aj s, so sexuálnou rovnosťou, etnickou rovnosťou, ale aj sociálnou rovnosťou v zmysle sociálnych rôznych skupín. V našom rozmýšľaní nad tým, ohľadom toho, aké typy aktivít by sme mali urobiť v oblasti inštitucionálnych mechanizmov a kam by takáto klauzula spadala, môžem sa vrátiť späť? používame istú sadu kvalitatívnych e, indikátorov. Niektoré sa týkajú procedúry. Takže ak niektoré právne či sociálne mechanizmy majú byť dobré, tak v takom prípade by vždy mali posilňovať práva advokátov, e, práva, ktorí, práva tých, ktorí bojujú za práva žien ale v tom, ako to vy, vy, vy, vykonávajú v praxi, nemusia byť vždy dokonalé. Čo sa týka procedúr, tak je tu potreba absolútnych krokov, konkrétneho konania je to naozaj dôležité, aby tu boli aspekty, ktoré umožnia relatívne napredovanie. Relatívne voči tomu, aké je, aké je celkové kontextuálne prostredie v danej krajine. Čo sa týka podstatných tém, my si myslíme, čo sa týka rodovej rovnosti v oblasti inštitucionálnych a právnych mechanizmov, tak je dôležité, aby rodová rovnosť a rod ako taký bol viditeľný a citlivý v tomto smere. Všetci veľmi dobre viete, že tu je veľa rôznych smerníc, ktoré vyzývajú k ochrane najmä ľudí zamestnaných na čiastkový úvezok, to znamená častokrát ženy. Môžete napredovať v tomto smere, ale je veľmi dôležité, aby sme mali v tomto smere tie pravidlá realizovateľné, aby to plus bolo na rodovej úrovni, aby sme aby sme sa snažili naozaj úprimne zmeniť našu spoločnosť. Čo sa týka právnych a inštitucionálnych mechanizmov, myslím si, že tu máme tri sady, ktoré sú veľmi dôležité v tomto smere Jedna z nich e, sú sada pravidiel a regulatív. To je sada pravidiel, ktorá je veľmi dôležitá, ale tie ostatné dva sú tiež dôležité. Tie ostatné dva súvisia najmä s ľuďmi a ľudskou kapacitou. A síce so spôsobom, ako to je organizované, tak aby sme smerovali e, smerom k rodovej rovnosti. To sú agentúry, agentúry pre ženy, pre rodovú politiku, celková organizácia rozhodnutia ako takého, aby eh, práva žien mali svoje miesto v tomto procese. No a v neposlednom aspekte to sú zdroje. Je to o peniazoch, je to o čase, je to o príležitostiach, ehm, aby sme mohli konkrétne konať. Pomyslíme len na Rusko, na, ehm, na to, aké, aké je tu veľká ochota angažovať sa v prospech demokracie. To môže byť rozhodujúce. Čo sa týka eh, takého zázemia, v tomto smere by som rada počiarkla, že je tu vždy istá varieta pestrosť jednotlivých stratégií a inštitúcií, ktoré sú potrebné. Myslím si, že v tomto smere je tu hneď niekoľko dimenzií, ktoré treba vidieť. Jednou z tých dimenzií je to, že môžeme dokázať dosiahnuť eh, rodovú efektívnu politiku, ktorá bude zabezpečená kombináciou krátkodobých a dlhodobých stratégií. Niektoré stratégie budú lepšie na jednej strane, niektoré budú lepšie na druhej strane. Je dôležité, aby ale obe typy stratégií boli prítomné. Potrebujete tak pozitívne aktivity, ako aj rodový mainstreaming, aby ste dosiahli obe tieto veci. Zároveň e, môžete dosiahnuť rodovú rodovú rovnosť plus len kombináciou e, protektívnych a proaktívnych opatrení. Do istej miery ženy môžu byť postihnuté e, istou, istou úrovňou rodovej nerovnosti. Musíte ich pred ňou chrániť nejako to je možné, ale zároveň treba prijať aj proaktívne opatrenia, tak aby sme dokázali zmeniť čokoľvek nie je správne v danom momente Tvaji kolegovia hovorí, že, hovoria, že táto rodová rovnosť plus je 7 hlavy drak. Oceknete jednu hlavu, a zostáva ďalších 6 s ktorými sa musíte vysporiadať. Preto potrebujeme kontinuálnu reflexiu, dialog a zápas o to, aby sme účinne bojovali s týmto drakom. V tomto smere si myslím, že je naozaj dôležité, že najmä keď hovoríme o tom, čo sú tie najlepšie právne a inštitucionálne mechanizmy, musíme si uvedomovať dve veci v jednom čase. Jednou z týchto vecí je to, že potrebujeme neustále mať dostatok odvahy na to, aby sme hovorili to, čo podľa nás je naozaj najlepšie. Aby sme o tom hovorili, aby sme urobili stanovisko v tomto smere. No a zároveň Dôležité je uvedomiť si, že ak sa zmenia aj podmienky, aj to, čo doposiaľ bolo výhodné a najlepšie sa tiež mení. A o tom musí prebiehať neustály dialog. Myslím si, že keď hovoríme o pravidlách, regulatívach a, a zákonoch, tak táto klauzula je vynikajúcou iniciatívou podľa môjho názoru. Práve kvôli tomu, že počiarkuje e, ten vrchol toho, čo sa nám môže v danom momente podariť dosiahnuť. E, môžeme počiarknúť to, ako znásobuje, multiplikuje ehm, tie príklady, ktoré používame a v konečnom dôsledku sa to dostáva k tomu, čo, o čom tu sa to hovorilo, o tom najnižšom možnom spoločnom činiteli. Takže v tomto smere to je naozaj veľmi dôležité. To, čo sme našli na tom výskumnom, v tom výskumnom projekte, ktorý, sme, ktorý som viedla počas niekoľkých rokov, je to, že tu je celé spektrum dobrých príkladov na tej nižšej ako národnej úrovni. Napríklad v Baskicku, v Katalánsku, Flámsku, Walesi, ehm, Škótsku a v ďalších ehm, regiónoch sú dobré príklady dohody niekedy na národnej úrovni a niekedy nižšie. Keď napríklad Španielsko dobre bojuje proti eh, násiliu na ženách, je to aj vďaka dynamike pod tou národnou úrovňou. Ďalej je to samozrejme aj otázka, ktorá nie je len o tom, ako dobre sú zákony a regulatívy, ale otázka je o tom, či sú aj reálne vynúcované. Aká je kapacita štátu eh, vlastne vynútiť to, čo sa nachádza v zákonoch, či to aj priamo je presadzované v praxi. No a v neposlednom rade, ako rôzne feministické pozície žien v politike môžu byť takýmto spôsobom podporené v týchto klauzulách. Niektorí ste to možno čítali, tú klauzulu ja som e, z Holandska, my tam riešime tému e, prostitúcie, vieme, že tam je pozícia e, feministiek a v tomto smere je naozaj veľmi odvážne tvrdiť, že jedna pozícia je dobrá a že takýto je spôsob vpred. A ešte stále o tom musí prebiehať diskusia. tu sa dostávam k tomu, čo by som chcela navrhnúť a síce, aby táto klauzula mohla byť používaná ďalej, aby mohla byť ďalej rozšírená za normálne okolnosti, teda aby sme sa tam mali dostať, ale stále je dôležité, aby sme mali nejakú perspektívu ohľadom toho, kam sa chceme dostať a aký mal byť to konečné smerovanie. Keď sa pozrieme na eh, ľudskú kapacitu, tak je tu potreba hĺbšej reflexie ohľadom toho, aký je najlepší formát pre eh, tieto politiky a pre inštitúcii rodovej, rovno, rodovej rovnosti v projekte Clean sme zistili, že všade po Európe tieto orgány sú znepokojené, sú v, v neustálom pohybe, prebieha veľmi veľa spájania, ako napríklad aj v Británii, kde eh, sa spojili vlastne inštitúty pre radovú, rodovú, rasovú rovnosť a vytvorila sa jedna komisia. Je dôležité, aby sme mali vlastne dobré a úspešné praxe a dobré príklady. A práve v tomto smere to musí byť uverejnené, zradené do tejto klauzuly, aby sme vedeli, aký formát funguje najlepšie. Zistili sme v našich projektoch, že najlepší formát, aspoň ako to zatiaľ vidíme, je forma, ktorý nebude úplne zlúčenou inštitúciou, ale mala by to byť akási inštitúcia, ktorá jedným alebo druhým spôsobom kombinuje samostatné piliere pre rôzne typy nerovnosti a to v rámci spolupráce a diskusie medzi nimi. Takže taký akási, akási typ matrixu, matrice inštitúcie. Podobne sme mohli aj vidieť to, že keď si hovoríme o, o inštitucionálnych mechanizmoch, tak sú tu niektoré krajiny, ktoré stále ešte nemajú konzultačný orgán, ktorý by bol eh, ohľadom takýchto rodových tém. Holandsko bolo jednou z nich. Mali sme tu eh, radu, výbor, ktorá už neexistuje pre rodovú rovnosť a to je naozaj veľmi nebezpečné. Je to to dôkaz toho, že potrebujeme multiplikovať všetky úsilia v oblasti práv žien, všetkých advokátov v oblasti práv žien. Nemôže nám tu niečo absentovať, nemôžeme vynechať konzultačné orgány, takže prierezovo je dôležité upriemovať pozornosť na, na budovanie ľudskej a e, ľudskej kapacity, okrem samotných pravidiel a, a nejakých regulatív. To by malo byť tiež v neposlednom rade veľmi dôležité. Podobným spôsobom to platí aj pre e, zdroje ako dôležitý právny a inštitucionálny mechanizmus. Sú niektoré krajiny, ktoré robia s e, rodovým rozpočtovaním a majú jasný prehľad o tom, do akej miery vlastne venujú zdroje a prostriedky do svojho úsilia rodová rovnosť plus. A to by sme mohli využiť preto, aby sme ukázali cestu vpred v týchto oblastiach. Dobre, aby som to zosumarizovala, Myslím si, že táto klauzula je mimoriadne cennou iniciatívou a mali by sme pracovať na tom, aby táto klauzula aj v praxi priamo fungovala v Európe a zároveň by sme dokázali túto klauzulu e, rozšíriť. Mm, sú tu niektoré aspekty, ktoré napríklad v súčasnosti zúrazňujú zdroje, napríklad v oblasti e, v oblasti eh, liekov proti počatiu, tak eh, v Holandsku je bezplatný prístup k takýmto eh, platbám alebo k úhradám za takéto lieky pre isté typy ľudí, takže antikoncepcia je takýmto spôsobom zvýhodnená pre niektoré sociálne skupiny a to môže byť vlastne prierezovo rozšírené a, vlastne doplnené od ďalšie aspekty. Ďakujem pekne za vašu pozornosť, toľko k môjmu príspevku. Merci euh, à vous, merci de, de votre... že záujmy žien a ich potreby nemôžu byť riešené eh, rovnako alebo rovnakým spôsobom uniformne, pretože je treba zohľadňovať realitu alebo tú, tú, tú, tú, tú, tú situáciu každej ženy. Takže ja si myslím, že takáto klauzula pre ženy by sa mala sústrediť na štyri veci, ktoré jasne identifikovali rečníci, ktoré, eh, ktoré čo by nám dávalo jasnú metódu smerom k takému viac európskemu príspevku, čo znamená, najprv treba identifikovať eh, dobre tie európske politiky na podporu eh, práv žien, potom je treba identifikovať potreby na národnej a európskej úrovni, potreby žien, po tretie problémy žien, ktorými sa ženy stretávajú, eh, v prípade, že keď sú porušované ich práva, a po štvrté je treba si vymeniť e, dobre, praxe, osvedčené postupy v rámci Európskej únie. A tu správne ste, pani profesorka, povedala, že je tu potreba koordinácie. Takže ja si myslím, že prvá vec je, že takýto úrad pre mm, úrad vo Vilniuse by pre nás mohol byť veľmi užitočným, pretože z týchto štyroch bodov by sa mohli stať e, nastať skutočnosť a na báze týchto štyroch bodov by sme mohli pouvažovať o pripravení alebo vypracovaní európskeho modelu, čo by, ktorý by mohol teda zohľadňovať určité národné rozdiely alebo, alebo ponechával by tam takýto priestor a pritom by to bolo niečo, čo by bolo na európskej úrovni. Takže práve také niečo, čo by zohľadňovalo naše moto jednotný v rozmanitosti a do, bolo by to potom uplatniteľné pre vo viacerých členských štátoch. A potom tiež jeden z rečníkov jasne povedal, že je treba jasne rozdeliť um, uplatňovanie moci od eh, prostriedkov, finančných prostriedkov. A tu v parlamente, keď sa dívame na rôzne e, témy, na, a to nesmieme zavodať. Takže predovšetkým európsky charakter tejto klauzuly, ako to identifikovať, a po druhé tá stratégia, ktorú treba, treba sa, sa treba uberať. Myslím si, že tento verejný hearing bol práve preto zorganizovaný, aby umožnil po krok v jednotlivých krokoch a, a hovorili ste tu, že to, že to bola veľmi dlhá cesta, kým sme vôbec e, sa dopracovali k tomu, čo máme. A Európsky parlament neustále bol veľmi aktívny v tejto diskusii a teraz je tu otázka, ako sme premeniť túto myšlienku na skutočnosť, e, ktorý konkrétny projekt robiť ako prvý. A ja som veľmi pre, prekvapená z toho, čo povedala pani profesorka Suron, lebo si myslím, že budúci kandidát Európskej komisie um, by sa určite mal vyjadriť tejto téme a keďže som predsedničkou Európskej e, občianskej iniciatívy, som trošku skeptická, pretože e, to, čo podporovali v Európskej únii to bolo podporované hlavne mladými ľuďmi a je to stále mm, teda téma, ktorá, na ktorej ľuďom záleží a aj tak je to veľmi pomalé. A pritom táto demokracia z dola bola vždy popisovaná ako niečo nové vo Lisabonskej zmluve a ja mám napriek tomu stále veľa otázok, aj keď je tam plno pochybností. Aj tak som stále zastankyňou, či som, som podporovateľkou tejto myšlienky, ale ako chceme e, uplatňovať ten nástroj demokracie z dola, keď nechceme to, čo chcú ľudia, alebo nie sme schopní e, to, sa toho chopiť a to zohľadniť. Takže ja by som chcela vedieť, e, ako toto môžeme trošku viac rozšíriť, keď naozaj niekto niečo podnikne. Niekoľko členských štátov sa napríklad e, zdalo dokopy v otázke rozvoju a to pomohlo, pomohlo posunúť veci e, trošku dopredu viac, ale tiež to nie je až také známe. Takže ja si myslím, že stratégia, ktorú treba um, sledovať, ktoré ste navrhli vy, pani mm, profesorka, znamená, že musíme pripraviť určitú pracovnú skupinu, v ktorej budú členovia Európskeho parlamentu, zástupcovia národných parlamentov a Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, aby sa tam hovorili práve o tých dôležitých veciach, o ktorých ste nám hovorili vy dnes. tak aby Ehm, pretože takým spôsobom by sme mohli pripraviť model pre e, všetky ženy, ktoré, kde by sa zohľadňovali ich jednotlivé rôzne podmienky v jednotlivých členských štátoch. Madame Thompson. Alors, Madame Thompson, pas de problème. Dobre, tak pani Thompson, nie je problém. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A ja ďakujem za túto iniciatívu zorganizovania veľmi, tohto veľmi dôležitého vypočutia. Ja som prvýkrát, keď som o tom teda počula, som bola e, veľmi nadšená, keď som počula o knihe E, Žizel o najznámejšej európskej klauzule či doložke. Ja si myslím, že bolo by dobre, keby sme posúvali ďalej túto, tento osvedčený postup v Európskej únii, avšak e, myslím si, že tento model by mohol byť uplatnený vo všetkých iných oblastiach. E, myslím si, že to boli ženy, ktoré boli inovatívne a prakticky vymysleli tento model. Takže ja si myslím, že je veľmi relevantný. V Európskej únii máme e, určitú históriu a čo sa týka otázok e, rodovej rovnosti, Európska únia bola vždy o krok vpred pred členskými štátmi, ale nie je tomu tak v iných oblastiach, pretože politici väčšinou nie sú o krok vpredu, pretože väčšinou je to opačne, niečo sa stane a až potom dobieha politika. Zatiaľ čo v prípade rodovej rovnosti sme aj v Európskej únii okrok pred, pred členskými štátmi. A kým neprišla španielská legislatíva v roku 2006, naraz sme, sme zistili, že, sme, e, že nás teda ešte dokonca Španieli e, predbehli. Ale myslím si, že je veľmi dôležité, e, aby sme dodržali túto tradíciu a byť, boli by sme o krok vpred a inšpirovali členské štáty. Myslím si, že je dôležitá aj stratégia 2020. Táto stratégia pre Európu je veľmi dôležitá aj vo vzťahu k rodovej rovnosti, pretože ženy respektíve ak ak chceme si zachovať svoj blahobyt v Európe, tak je potrebné, aby 75 žien bolo aktívnych na pracovnom trhu. Dnes vidíme, že 75 mužov je na pracovnom trhu, zatiaľ čo žen je asi len 60 aktívnych. A podľa mňa by sme mali e, si vymieňať skúsenosti z hľadiska toho, ako dostať viac žien na pracovný trh a tiež ako zabezpečiť e, starostlivosť o deti vo vysokej kvality, pretože bez takejto starostlivosti nemôžeme Merci beaucoup, euh, Madame Thompson, de, de, votre, de votre analyse. Ďakujem pekne, pani Thompson, za vašu analýzu aj za vašu angažovanosť e, v tejto téme. Edith Bauer, ktorá požiadala o slovo. Nech sa páči, máte slovo. Thank you so much for, uh, for this hearing, for, for organizing. Ďakujem pekne za tento hearing, za toto vypočutie, za výmenu názorov Edith Bauer. Ďakujem Edith Bauerová. No a ešte predtým, než dám slovo našim expertom, by som chcela dať slovo pani Petre Šotovej z Európskej komisie. A je z direktoriatu pre spravodlivosti. Ďakujem za to, že ste prišli. Ďakujem za slovo. Volá sa, volám sa Petra Šot a e, pracujem v jednotke pre rodovú rovnosť na direktoriate pre spravodlivosť. Zapojili sme sa e, do hlavných smerníc, ktoré boli vypracované v posledných rokoch, najmä e, do smernice o kvótach, o, o materskej dovolenke, to sme tu už spomínali, Eh, ďalej mm, smernica o rodičovskej dovolenke, eh, smernica o ženách živnostničkách a tak ďalej. Takisto eh, sme nadvezali kontakty s vašou organizáciou, čiže s asociáciou pre klauzulu e, z najvýhodnejšej Európanky a vždy boli sme toho názoru, že je to veľmi hodnotná práca, pretože toto je podľa nás tá najlepšia prax. No a práve toto komisia robí, keď rozmýšľa o novej legislatíve, čo funguje v členských štátoch a čo by mohlo fungovať aj na európskej úrovni. Samozrejme, vy na to máte trocha iný pohľad, pretože my jednoducho nemôžeme e, vybrať to najlepšie riešenie, ale musíme zohľadniť to, že máme právomoc e, zo zmluv, že môžeme zavádzať minimálnu harmonizáciu, takže nemôžeme vždy e, žiadať alebo požadovať to najlepšie riešenie musíme rešpektovať limity zmluvy, ktorá nám dáva právo žiadať iba o minimálnu harmonizáciu. A toto je jedným z bodov, kde máme rôzne pohľady. Toto musí robiť Európska komisia a vy sa na to pozeráte e, zo strany výskumníkov, špecialistov a hľadáte tú najlepšiu legislatívu a postup. Ale myslím si, že je to naozaj veľmi hodnotná práca a pre komisiu je to veľmi hodnotné, že máme tento pohľad na vec. Ako ste vypovedali, niekedy je to veľmi zložité keď chceme nájsť, e, čo naozaj funguje, pretože máme rôzne finančné legislatívne kultúry v členských štátoch a je tam veľa rozdielov. Čiže hľadáme, čo by mohlo byť tou najlepšou situáciou. Napríklad, keby, si, keby sme si zobrali materskú dovolenku alebo rozvod. Um, aké, aká je najlepšia situácia? Um, dostávať nejakú rentu po rozvode doživotne alebo uh, automaticky tam prisúdiť právo starostlivosť o dieťa. E, čiže keď ideme do detailov, je to veľmi komplikované. A takisto aj e, materská dovolenka. Je dobré mať ju dlhú alebo krátku, alebo e, krátku dovolenku, ktorá bude lepšie platená. Čiže to sú detaily a potom sa už práca stiažuje. ale tým pádom e, sa nám vytvoril prehľad, máme panorámu a toto je hodnotné. Takže to by som povedala na záver. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem. Teraz by som dala slovo našim expertom, možno uh, e, teraz tí, ktorí hovorili uh, e, nakoniec, tak budú hovoriť ako prví. Mm, vypočula som si veľmi hodnotné poznámky a komentáre a začnem s týmito otázkami, ktoré som si práve e, vypočula. že je to veľmi dobrý nápad hovoriť o najlepšej praxi, ale keď zájdeme do konkrétnych prípadov, je to veľmi náročné. E, toto tu bolo povedané. Mali by sme stále myslieť na to, že na to e, sú minimálne dve riešenia a dve riešenia to je už dosť. Samozrejme, jedno riešenie je e, politika. Toto je e, demokratická inštitúcia a môžete za tie záležitosti bojovať. A potom ľudia väčšinou, rozho- väčšinou rozhodnú, čo je najlepšie. No a potom druhé riešenie, ja som výskumníčka a to spočíva Výskum spočíva v tom, že si vyberiete na základe princípov, čo je najlepšie. Ja som porovnávala smernice o európsky, v európskych štátoch, že ktorá rodičovská dovolenka je najlepšia. A my sme e, dlho o tom hovorili. E, keď e, využijeme politickú teóriu, tak by sme to mali aplikovať na to, čo je najlepšie. Čiže môžete si vybrať mm, nejaký set kritérií a potom e, to zviditeľniť, čo je podľa vás najlepšie, alebo to potom môžete nechať na demokratické inštitúcie. Ale je to riešiteľné. No a e, keď využijeme tú klauzulu v tom znení, ako je, samozrejme môžete to pozmeniť, pretože e, názory sú rôzne ale keď e, využijeme tú klauzulu na to, aby sme rozputali diskusiu, tak to už bude veľký pokrok. A takisto aj otvorená metóda koordinácia je e, dobrý rámec, e, pretože keď budeme diskutovať o spoločnom menovateľovi, to nás nikam nezavedie. Potrebujeme znásobiť iniciatívy a tvorivosť občanov, výskumníkov a politikov, aby prišli s ďalšími riešeniami aby e, vytvorili miesto, kde sa tieto veci dajú uskutočňovať. Takže na toto by som, toto by som zdôrazňovala. A mnohí z vás e, spomenuli Európsky inštitút pre rodovú rovnosť vo Vilniuse. A o tom, že tento inštitút by mal by rozširovať informáciu. Myslím si, že je to, e, že je, to pravda, ale e, mimo vládky predsa dokázali, že to môžu robiť v histórii EÚ. Čiže naďalej by to mali robiť a naďalej by mali mať podporu, aby to mohli robiť, pretože e, niekedy sú ich ambície vyššie a nemali by sme ich brzdiť. Takže áno, Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, e, jeho práca je dobrá, ale niekedy jeho práca prebieha dlhodobo a mimovládky konajú rýchlejšie. Ďakujem, pán profesor Soron. Ja som si vypočul veľmi zaujímavé veci a skúsim na ne odpovedať. Treba uh, prepojiť to, čo povedala pani profesorka Verlo a to, čo bolo povedané ohľadom um, parlamentnej skupiny EPP a sieti keďže e, sa ten, táto oblasť týka spoločnosti, ak chceme napredovať, mali by sme mať v rovnakej štruktúre zástupcov jednotlivých e, úrovní, aby sme tam začlenili aj rôzne kultúry. Súhlasím e, s rôznorodosťou, s diverzitu, ale nie každá diverzita je dobrá. Je to možno trocha zvláštne vyhlásenie, ale to hovorím len tak, neklate tomu e, dôležitosť, e, teda význam. No a ja som zabudol na jednu oblasť, a to dohovor uh, uh, Rady Európy. Toto môže uh, byť veľmi dobré východisko pre diskusiu. No a potom ešte k tomu, čo povedala pani profesorka Vedlo Eh, je pravdou, že v mojom bývalom živote ja som bol mm, sud, sudca a mali sme veľa pilotných projektov. Spúšťali sme v tieto projekty v rôznych štátoch a rozmýšľali sme, či toto môžeme eh, realizovať aj v iných štátoch. A na toto chce odpovedať tá klauzula, pretože tu ide o to, že sa vyberie tá najlepšia legislatíva. Lebo nie, niektoré zákony musia prechádzať tvrdou, kritéri, tvrdou kritikou a hovoria ľudia, ako to bude vyzerať v praxi. No ale my vieme, ako to už v praxi bude vyzerať, pretože máme zákony v Španielsku, vo Francúzsku a tak ďalej. Čiže nie sú tu už pilotné projekty, často sa to robí v členských štátoch, že sa spúšťajú projekty a myslím si, že E, to, čo je najhodnotnejšie, to je e, ten vstup do konkrétneho života. A tak si to vyskúšame, či je to dobrá myšlienka, čiže e, realizácia skutočnosti. No a potom na záver, bol by som naozaj prekvapený, keby existovali dôveryhodné štatistiky o rovnosti mužov a žien zo všetkých 27 členských štátov. Georges Clemenceau, francúzsky štátnik, hovoril, že štatistika je iba synonymom klamstva. A tie štatistiky chýbajú, pretože nezachycujú dobre skutočnosť veci. No a na záver by som povedal, že E, európska história to nie je všeliek, nie je dobré riešenie, ale mm, ja si spomínam na naše stretnutie pred jedným rokom a e, inštitúcie vlastne sa zaujímajú o tento problém a hovoria si, že je to obrovský pokrok, ktorý dosiahla e, Lisabonská zmluva, ale nemáme tú konkretizáciu. A to nám pripomína, že Európska únia nie je až taká demokratická, pretože má nástroj a nie používa ho. Takže aj tá mechanika toho nebola dobre vymyslená. Uh, merci. Ďakujem. E, pani Dufani. Merci. Um, Ďakujem Ehm, ja by som najprv odpovedala na otázku pani Bauer, teda pani Bauerovej. No, myslím, že odchádza. Ehm, chcem jej poďakovať. Ehm, ja som bola asistentkou v Európskom parlamente. Viem, že máte iné schôdze a sme veľmi radi, že tu môžeme byť a chcem znova poďakovať Európskom parlamentu a výboru pre ženské práva, aby sme e, tu mohli byť. Je to naozaj veľký pokrok, veľký výdobytok pre ženy, že dnes môžu viesť túto diskusiu. Um, to, čo povedala pani Maria Gabriel v rámci toho, čo povedal pán profesor Sorom, keď sme hovorili o pracovnej skupine, tam sme mohli zapojiť Radu Európy, pretože už začali túto prácu. A viem, že vypracovanie správy trvá dlho, ale mohli by sme sa zapojiť do tejto práce, na tejto pracovnej skupiny. Keď hovoríme o štatistikách, e, pani Šachte o tom hovorila, podľa mňa je táto kniha veľmi zaujímavá zverejnila loho Ministerstvo pre ženské práva vo Francúzsku. Tam je mnoho štatistík, eh, ktoré sa týkajú mnohých členských štátov. A eh, možno bude zaujímavé požiadať eh, inštitút vo Vilniuse, aby doplnili tieto práce, ale v tejto knihe je mnoho informácií a myslím si, že aj vo všetkých iných členských štátoch nájdete podobné dokumenty. Čiže mohli by sa zozbierať také dokument, takéto dokumenty a uh, dať dokopy. Ja som sa naučila mnoho vecí a dozvedela som sa o mnohých veciach, keď som sa za, začala zaujímať toto problematikou a vidím, že veci sa pohynajú vpred. A to je veľmi zaujímavé. Pani Thompson, Súhlasím s vami, aj my bojujeme za e, túto vec, že prítomnosť žien na pracovnom trhu. To je veľmi dôležité, lebo mnohé ženy pracujú na čiastočný úvezok a potom je tam problém s odvodmi a s dôchodkami. že je to veľmi dôležitý problém a myslíme si, že toto je veľmi dôležitá podmienka aby sme mohli byť nezávislé, čiže mať nejaký príjem. Ohľadom Európskej komisie, prepašte, ja som nezachytila vaše meno. E, teda, pardon, pani Šrot. Ďakujem. Európske inštitúcie odviedli dôležitú prácu a ďakujeme vám za to. E, ja som nespomínala všetky tie témy legislatívnej panorámy, napríklad vybrať si daný model, možno by som to mohla spomenúť, aby to bolo jasné. My sme boli konfrontovaní s tým problémom identifikovať ten najsprávnejší, ten správny model, uh, Eh, a chceli sme eh, mať istú geografickú rovnováhu medzi malými a veľkými štátmi. Čiže naozaj sme detálne eh, skúmali tú legislatívu, aby sme mali ekvivalentný systém, pretože niektorí nám povedia, že ak si vyberieme ten španielský zákon v oblasti domáceho násilia, tak vieme, že tie štatistiky sú strašné. Mm des... No a táto legislatíva naozaj zosobňuje veľmi dôležité výhody, aby chránila deti a ženy pred domácim násilím, aby im poskytla ochranu. A vytvorili sa naozaj veľmi dobré, hodné štruktúry, ktoré veľmi efektívne fungujú. Vous allez au commissariat avec ça, enfin, c'est vraiment une législation. Ehm. sa napríklad spravilo v oblasti tréningu policie, ako sa majú správať na policajných staniciach a ako majú pristupovať k takýmto obetiam ale existuje to aj ďalšie. E, existujú ďalšie aspekty. Nechcem byť v tomto smere nejaký e, zaujatý, ale každá krajina vďaka svojej histórii, vďaka svojim unikátnym skúsenostiam má svoje vlastné postoje k tomuto, ako napríklad aj náboženský aspekt. De données, mais il y a tout de même ça peuvent faire l'unanimité. Takže legislatíva každej krajiny vychádza z rôznych náboženských kontextov, z jej unikátnej histórie a tak ďalej. Nemyslím si, že sa nám podarí dosiahnuť jednohlasnosť ohľadom povedzme jedného modelu platov alebo manželstva alebo eh, ochrany manželstiev a tak ďalej. Parfois, il n'y a pas forcément cette primauté. On, on a trouvé que v niektorých krajinách jednoducho uh, takáto uh, eh, úplná neexistuje, no a, uh, alebo neexistuje neregistrované partnerstva, niečo podobné. A to je zároveň niečo, čo vám umožňuje posunúť sa ďalej Mais nous, de droit, nous sommes en fait des juristes, donc on a regardé surtout euh, les droits ensuite qui s'attachent à un certain nombre d'institutions euh, pour les femmes. Sme právnici, chceme hovoriť o rôznych právach, o prepojeniach na rôzne inštitúcie a tak ďalej. No a najmä keď hovoríme o politickom zastúpení, eh, tak sme si vybrali Belgicko, pretože eh, priamo v belgickej ústave je parita zakotvená. Je to vlastne cieľ a základné smerovanie politiky, na ktorom sa všetci v Belgicku zhodnú. Takže ešte jedna vec, ktorú som chcela povedať Európskej komisii v odpovedi na ich si uvedomujeme, že treba urobiť ešte veľký kus práce v tomto smere. To platí pre všetky oblasti, pre všetky odvetvia. Týka sa to všetkých zmluv a článkov, ktoré boli spomenuté, aj tých konkrétnych smerníc, o ktorých sme hovorili. Či už to je smernica o pohľavnom obťažovaní, sexuálnom obťažovaní, neadekvátnom správaní, násilí a tak ďalej. A to všetko samozrejme je veľmi dobré a vhodné, ale s cieľom, aby európsky občania hm, si adekvátne uvedomovali, čo európska, európske spoločenstvo v podstate zastupuje, tak je to problém v komunikácii, je to problém akejsi roztrieštenosti pri komunikácii. V tomto smere tento projekt je možno veľmi dobre definovaný, ale občania pochybujú, ehm, odkiaľ vychádza táto myšlienka tejto klauzuly. Máme pocit, že je naozaj veľa napredovania, ktoré by sme mohli efektívnejšie publikovať, efektívnejšie propagovať sú to vôzne existujúce formy napredovania. Je to rozhodne oblasť a pole, ehm, v ktorom neexistuje len jedna stratégia, ako ísť vpred. Ale v každom prípade je dôležité, aby sme ukázali, v, akom, v akým spôsobom je dôležitý ten, to budovanie Európy pre jej občanov. No a zároveň chceme vytvoriť akýsi celkový dojem, celkový kontext. No a ďalej v neposlednom rade, čo sa týka záväznosti eh, právnych nástrojov a celkových nákladov, dobre si uvedomujeme, že keď zoberiete text smernice, tak v každom členskom štáte je dôležité, aby sme ho adaptovali na konkrétny sociálny model, ktorý existuje v danom štáte. Každý členský štát má svoj vlastný spôsob organizovania vnútorného zabezpečenia, výberu poplatkov, príspevkov, platieb e, do dôchodkov a tak ďalej. To všetko má svoje vlastné dopady. To všetko dopadá na ten váš suverénny model, ktorý môžete potom prevádzkovať. A sú rôzne spôsoby, ako môžete organizovať sociálne zabezpečenie. Všetko má svoje dopady, svoje dôsledky, aj v prípade, že máte smernicu stále s tým súvisí ešte veľký objem práce, ktorý si to vyžaduje, ale je veľa nástrojov, ktoré už existujú. Pani Bauer odišla. Ona sa pýtala, že čo, bolo, čo, sa, čo sa skrýva za týmto projektom. Už nič sa za týmto projektom neskrýva tá základná myšlienka najviac zvýhodňovanej ženy. To je myšlienka, ktorá už existuje. Táto klauzula o zvýhodňovanom, zvýhodňovanom rode sa napríklad nachádza aj v dohovoroch Medzárodnej organizácie práce. Nachádza sa aj v legislatívnom systéme niektorých členských štátov, v sociálnej legislatíve Francúzska napríklad. Nájdete ju aj v sociálnom práve Európskeho spoločenstva napríklad. Môžete nájsť aj ekvivalent, eh, ktorý súvisí napríklad s tým najviac zvýhodeným klientom, klauzula najvýhodnejšej krajiny alebo najpreferovanejšej krajiny. A eh, to sú systémy, ktoré už existujú. Tento precedens tu je v právnom systéme zakotvený. A celá pointa tej štúdie bola vidieť, akým spôsobom tieto jednotlivé ustanovenia môžu fungovať, ako sa dokážu vlastne naše plány premeniť na konkrétnu realitu, konkrétnu prax. No a samozrejme je to potom ešte otázka kompetencií. Všetci si veľmi dobre uvedomujeme, akú výhradnú kompetenciu majú členské štáty, kde je zdieľaná kompetencia a tak ďalej. To si všetci veľmi dobre uvedomujeme budeme v tomto smere zasielať ďalšiu štúdiu, kde budeme vysvetľovať, k čomu sme dospeli. Tam sme hovorili, že musíme konať rôznymi spôsobmi na rôznych úrovniach. Potrebujeme vlastne dostať akúsi celkovú globálnu víziu a to by malo byť niečo, čo dokážeme všetci spoločne pochopiť. Takže takýmto spôsobom ľudia budú môcť lepšie pochopiť, čo robí Únia, o čo jej ide v jej snažení Našou myšlienkou teda je tiež dať akúsi viac ľudskej alebo pridať ľudskú tvár Európskej únii. No a v neposlednom rade je tu aj Charta základných práv, judikatúra Európskeho súdneho dvora. Um, to všetko môže ovplyvňovať národnú legislatívu do istej miery. Už sa tak v minulosti stalo. No a ak my vytvoríme takúto pracovnú skupinu, tak o tom budeme môcť hovoriť. Ďakujem pekne. Ďakujem. E, najmä pán profesor, pánovi profesorovi Soronovi ďakujeme, ktorý nás musí už bohužiaľ opustiť. Budeme sa ešte vrácať niektorým týmto otázkam. Pani profesorka Ferlo si požiadala o slovo. Máme tu niekoľko otázok, ktoré si žiadajú zodpovedanie. A možno aj členovia výboru by sa ešte radi spýtali ďalšie otázky. Ja som si všimla, že ehm, je tu jedna odpoveď, ktorú som ešte neposkytla. Súvisí to s vystúpením pani Šot, ktorá hovorila o tom, že je veľmi ťažké posúdiť, čo je to najlepšie riešenie. Vy ste spomínali ten e, príklad e, rozvodu a starostlivosti o detí a tak ďalej. Myslím si, že je tu veľmi dobrý príklad, ktorý môžeme ukázať. E, je tu akási cesta von, ťažko povedať, čo je tá najlepšia, najlepšia e, politika v oblasti e, vyživného alebo v oblasti starostlivosti o deti. Každá oblasť má svoje vlastné aspekty. Spomenula to aj pani Gabriel, ten kontext môže byť veľmi odlišný. Je tu jeden rozmer konkrétne, ktorý treba zobrať na vedomie. A síce e, platba výživného a starostlivosť sú dobrými príkladmi tohoto smera. keď sa pozriete na krajiny, kde páry a rodiny sú skutočne rodovo e, rovnocenné, tak platenie výživného nie je nevyhnutné a aj starostlivosť môže byť spoločná. O to vám dá akýsi rodovo rovnocenný e, prípad. Ak máte ale nerovno, nerovnosť, tak potrebujete e, zákony alebo pravidlá pre platbu výživného a, a zároveň zvýhodnenie matky, pretože v opačnom prípade budete mať veľmi rodovo nevyvážený výsledok. V tomto smere si myslím, že E, vždy môžeme urobiť krok späť a spýtať sa sami seba, prečo je to také zložité, prečo je také ťažké zodpovedať na tú otázku, aký postup je najlepší. A takýmto spôsobom by sme mohli systematicky organizovať e, vlastne tú sadu krajín, tak aby sme dokázali zaradiť tieto krajiny do jednej alebo inej situácie. A otázka je, či dokážeme upraviť, upraviť naše regulatívy a zákony. Časokrát to je práve tá cesta von Pani Thompson. Neviem, či ešte máme ďalšie otázky. Pevne verím, že je dosť času, aby som mohla položiť ešte jednu otázku. Je to pre pani e, profesorku. Povedali ste veľmi zaujímavú vec vo vašom vystúpení ohľadom toho, aký je ten rodový inštitút. Máme to rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktoré hovorí, že každá krajina by mala vytvoriť takýto rodový inštitút. Všetky krajiny s výnimkou Španielska zahrnuli vlastne tento inštitút, e, alebo zahrnuli to do akéhosi inštitútu pre, rodové, pre, pre ochranu ľudských práv, kde sa všetky aspekty od AIDS, e, ochrany starších, všetkých typov diskriminácií sa nachádzajú. To, čo považujem za znepokojujúce, je to, že my sme sa snažili vyhnúť tu v parlamente, aby sme zmiešavali rod e, s menšinovou diskrimináciou. Všimli sme si to aj, aj v návrhe, ktorý máme v smernici proti diskriminácii, že menšinová diskriminácia je jedna vec, ale ako keďže ženy sú väčšinou v spoločnosti, väč, skôr 52% tvoria, tak eh, mohlo by to spôsobať problémy, aby sme zmiešavali práve tieto dva aspekty dohromady. Takže tu by sme naozaj radi vedeli, um, čo, či vy ste v tomto smere e, urobili nejaké reflexie, pretože to je tiež veľmi zaujímavé. Myslím si, že, že my vo výbore pre ženy by sme mali urobiť akési hodnotenie, pretože prvý krok, ktorý sme spravili, bol to, že sme e, skúmali, či vôbec boli vytvorené tieto inštitúty. Teraz už vieme, že sú vytvorené vo všetkých členských štátoch. Mali by sme vidieť, akým spôsobom fungujú. Takže ak vy máte nejaký vstup, tak by bolo naozaj veľmi zaujímavé vedieť, či o tom máte viac informácií, či ste nejako reflektovali na túto otázku. Áno, ďakujem pekne. Možno ja by som mohla položiť otázku v podobných intenciách. Podobne ako sa pýtal pani Thompson. Sú tu takéto inštitúty eh, alebo monitorovacie orgány, ktoré tu existujú, čo robia, ako fungujú, čo vyrábajú, aký dopad majú a zároveň akým spôsobom má byť verejná politika posudzovaná. toto je tá otázka, ktorú, e, ktorú sme zapýtali, experti to ešte neodpovedali, ale to otázka toho, ako e, posudzujeme, ako, ako hodnotíme verejnú politiku. To je práve centrálna otázka pre naše zvažovanie, akým spôsobom um, chceme my presvedčiť verejnosť, že jednej konkrétnej téme sa môžeme Eh, vysporiadať jedným konkrétnym, konkrétnou otázkou sa vieme vysporiadať iba jedným spôsobom. Ako to máme vedieť, keď nemáme dosť informácií na to, aby sme posúdili verejnú politiku, aby sme dospeli k takémuto záveru. Pani Thompson a jej otázka, rovnako aj moja, mo, moja vlastne, môj poznámka rovnakým smerom by možno mali byť zodpovedané. Áno, v prvom rade musím všetkých upozorniť, že je veľmi ťažké porovnávať takéto inštitucionálne eh, roz, stavy v jednotlivých členských štátoch. My sme sa to snažili v našom projekte, o ktorom som som hovorila, ale jeden deň to zapíšete a na ďalší týždeň je to celé inak. Takže v tomto smere e, každá krajina vie, že takto je. Je to veľmi dynamická oblasť a je tu aj zmienka akejsi pozície rodu v takýchto žilciach. Je tu aj vynikajúca e, kniha e, z Belhradu, ktorú spísali autori z Bulharska, z Spojeného kráľovstva Norska. A oni mapujú vlastne stupeň, do akého tieto inštitucionálne mechanizmy boli spojené a zároveň aká, aká schéma, aká, aký vzorec sa tam dá nájsť rozlišujú medzi troma odlišnými orgánmi, čiže protidiskriminačné organizmy, agentúry pre ženy a konzultačné orgány. Oni vidia e, vlastne najvyššiu možnosť spájania v antidiskriminačných e, orgánoch. A keďže sme robili v tomto smere veľmi pozorný výskum, bohužiaľ to neznamená, že prierezová diskriminácia je potom lepšie e, správovaná alebo lepšie riadená. To niekedy znamená, že tu ešte stále existuje veľa vnútorných bariér, ktoré v tomto smere sú. Pritom, keď hovoríme o konzultačných orgánoch, um, ak existujú, tak tu je menšia miera prepojenia. Ale je to naozaj veľmi dynamická oblasť a už teraz sa to môže meniť, ako o tom práve hovoríme. Ale v tejto knihe nájdete akýsi prehľad. Táto kniha práve vyšla, je to pomerne nedávna kniha, je to prehľad o tom, do akej miery sa to skutočne v jednotlivých krajinách deje. My sme zistili, že napríklad krajiny ako Portugalsko sú krajinami takého, tých najlepších príkladov, pretože oni majú formát samostatných, ale kolaborujúcich a spolupracujúcich orgánov. A myslím si, že to je asi najvhodnejšia stávka ohľadom toho, čo môže fungovať ako formát, pretože potrebujete rodovú expertízu v rámci e, týchto orgánov, ale ak chcete mať aj efektívnu politiku rodovej rovnosti, tak nestačí vlastne len smerovať na e, bielu, strednú vrstvu heterosexuálne vzdelané ženy, ale zároveň potrebujete aj tento dialog e, s inými nerovnosťami. Pretože e, to není o ženách ako menšine. Áno, máme tu aj postihnuté lesbické ženy a ďalšie proste menšiny v rámci tejto komunity. A v tomto smere takže zároveň treba povedať, že táto klauzula veľmi jasne ukazuje, akým sa, ako sa s tým častokrát vysporiadávame. Napríklad Rakúsko pre príklad manželstva je opäť e, výborným príkladom, ale Španielsko je zase dobré, pretože otvára manželstvo aj pre homosexuálne páry. Ale Rakúsko zase stále spomíname ako najlepší príklad, ja som tam žila. Mala som e, ženskú partnerku a nemohla som si ju vziať. To je ten najlepší typ praxe Takže v tomto smere naozaj Naozaj to je možné. Myslím si, že ten základný princíp tejto klauzuly, že sa môžete pozrieť na Európsku úniu ako na akési, akési laboratórium rôznych kreatívnych myšlienok a môžete identifikovať, čo tu existuje, čo je, čo je dobré, čo je účinné, čo funguje a zároveň sa potom môžete posunúť ďalej. To je veľmi dobré. A myslím si, že touto odpoveďou ešte tu potom bola otázka, ktorá súvisela a zhodnotení verejnej politiky. Nechápem, či som to pochopila dobre, túto otázku. Pani Tomsen ešte chcela niečo doplniť tomuto. Áno, k tomuto, ale aj k tomu, čo sme hovorili o tej klauzule o najpreferovanejšej žene v Európe. To, čo by sme možno mohli v tomto smere použiť, je aj koncept eh, rozbijania predsudkov, pretože ja som napísala v roku 2005 knihu hľadom o, o ženách v Európe a ja som dospela k záveru, že najlepšia výkonnosť v oblasti hierarchie na trhu práce je v Portugalsku. Ja som eh, v, z Dánska, my sme 23, Nemecko je 26, ale to vnímanie, ktoré v Európe je, že úbohé eh, utlačené portugalské ženy. A keď ideme, no vlastne pozrieme sa na tú um, platovú platové rozdiely, tak Portugalsko je jedna z tých krajín, ktorým sa najlepšie darí. Myslím si, že to je naozaj veľmi, e, veľmi prekvapivé. Áno, ďakujem pekne za tento argument. Ďakujem za to, že ste to spomenuli. Myslím si, že to je práve to, čo sa mi páči na tejto klauzule, že to ukazuje, um, že v oblasti násilia je to Rakúsko a Španielsko, ktoré napredujú. Nie škandinávské krajiny, nie Holandsko, nie tie obvyklé podozrivé osoby. Takže v tomto smere a veľmi podobne si myslím, že dokážete nájsť podobné úspešné postupy aj v Slovensku. Takže v tomto smere je dôležité, aby sme e, vlastne netrvali častokrát na tých klasických krajinách, ktoré považujeme za výhodné. Čo sa týka um, efektívnych postupov, my, z, my, sme, my sme to pochopili tak, že ide o rodové, teda rodové zosúľaďovanie v rámci rodového mainstreamingu, alebo potom sa tam ten dobrý aspekt eh, rodovej spolupráce stráca? I think then sometimes you would need historical examples to find the best parts in the clause, because they're not no longer... Pretože to je práve táto klauzula, ktorá uh, spôsobuje, že tieto aspekty sa už, už uh, nenachádzajú.